Dobre, takže začneme, kolegyne, kolegovia. colleagues thank you i will now begin. Kolegovia, ďakujem. Začneme teraz hlasovanie, ale ešte predtým vás prosím o pozornosť. We have a point of order from Madam Hasenkamp. Uh, e, o slovo uh, sa k, k procedúram hlási pani Hasenkamp. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Milióny zvierat uh, sú prepravené dennodenne Európou. E, celé dni e, musia čakať na hraniciach e, Európy vo veľké horúčave. Milión občanov Európskej únie sa zasaduje za ukončenie tejto situácie. 232 členov tohto výboru žiada o vytvorenie osobitného výboru pre túto tému. A, ja mám pre vyjadrenie tých, ktorí povedali, že nechcú takýto výbor, iba nasledujúce slova, mali by ste sa hámbiť. Postupím toto pánovi Urbanovi Krespovi. Pani Maria e, Franco v Rio de Janeiro bola zavraždená, aktivistka, feministka, Ehm, bojovnička zavraždená v klíme politického násilia eh, pred voľbami v Brazílii. Mali by sme vyjadriť našu eh, solidaritu našej kolegyne, mali by sme odsúdiť túto klímu násilia v Brazílii. Ďakujem. Ďakujem, pán Urban Crespo. Ešte ďalšie vyjadrenie zo strany pána Viotyho. Máte technickú poznámku? Grazie, presidente. Volevo... Ďakujem, pani predsednička. Chcel som vám e, oznámiť, že včera sa stalo niečo strašné tu v Európskom parlamente počas tlačovej e, konferencii nášho bývalého kolegu pána Salviniho Ehm, bolo zabránené tlači, aby e, položila pánovi Salvinimu otázky, ktoré chceli položiť e, novinárom, bolo e, fyzicky hrozené v budove Európskeho parlamentu. To je strašné. Prosím, kolegovia, prosím pokoj. Kolegovia, je štvrtok, viem, že chcete hlasovať, mám veľké obavy. Eh, že je teraz veľa kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Nemyslím si, že je to akceptovateľné, pokiaľ naozaj nemáte technickú poznámku. A pani Moody sa eh, hlási, takže dostáva slovo na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa vyjadriť v eh, mene mojej kolegyne Julie Gerling, Molly Scott, Kato a mňa Zastupujeme Salisbury na juhozápade Anglicka. Je to miesto, v ktorom žijem. Som eh, proeurópska eh, Britka, preto musím povedať, že uznesenie eh, proti Veľkej Británii tento týždeň bol, urobilo pre mňa tento týždeň veľmi ťažkým. Môžem vám povedať, Môžem vás poprosiť, aby ste neprerušovali vašu kolegyňu, ktorá sa vyjadruje k závažnej téme. Pani Múdy, ďakujem, pani eh, predsedajúca. Ako som povedala, ako proeurópska eh, britka, eh, britská poslankyňa. Pre mňa toto bol ťažký týždeň kvôli príslušnému uzneseniu, ale dostalo sa nám o veľkej solidarity zo strany Európskeho parlamentu Eh, pokiaľ ide o eh, útok eh, ktorý sa odohral na území Anglicka. Ďakujem vám pekne, kolegovia. Thank you, Madam Moody. Um, and you can hear the... Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A, a som si počuli a, potlesk. Pani Atkinson, a, dúfajme, že je to technická poznámka. Môžem sa položiť? Nie, nemôžete klásť otázky. Prepačte, pani Atkinson. Russia Kolegovia, toto nie je rozprava, nie je to e, čas e, na otázky. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Naše prvé hlasovanie e, sa týka situácie.